Pani Flarden má ešte otázku? Nemusíte odpovedať predtým, než položí otázku. Nech sa páči, máte slovo. I'd just Like to remind... Chcela by som len pripomenúť, že váš slogan v roku 2016 bolo e, zobrať si kontrolu späť a to robí náš parlament. Nechceli ste presne toto? The, in my country, the... people v mojej krajine ľudia sú zvrchovaní. E, neviem veľa o tomto parlamente, ale v mojej krajine ľudia robia zákony a ja chcem, aby ľudia rozhodovali. A náš slogan v roku 2016 neexistoval. Strana Brexitu je veľmi nová. Na jeden a pol minúty pani gery. <laughs> But actually, actually Lucy, yeah, baby. Best part of the parliament. What do you think? More enjoyable. Madam Gyuri. Pani Gyuri. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené poslankyne, poslanci, niektorí Šéfovia štátov a vlád bohužiaľ nevedia dlhodobo rozmýšľať. Videli sme to aj na poslednom zasadnutí rady. Preto Európska únia nemôže otvoriť rokovania o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom. Eh, ako povedala Vyšekrátska štvorka ešte pred samitom, toto rozhodnutie ovplyvní našu dôveryhodnosť a bude mať dosah na našu vlastnú stabilitu. Mali by sme konať geopoliticky, a to teraz nie je možné. Ehm, nemôžeme konať v našom vlastnom záujme, aby tieto dve krajiny uznaním svojej práce sa nám mohli priblížiť. Odkladáme to neviem o koľko centimetrov. Po, posúvame mm, cieľovú líniu o niekoľko centimetrov. Nie sme dôryhodní, nemali by sme už mať ilúzie. Ehm, Budeme mať konkurentov, ktorí budú vedieť rozmýšľať aj dlhodobejšie a naplnia to vákuum. Aj tak už sú tu, len si ich treba všimnúť. A ešte jedna vec e, je viac než pozoruhodné, ako európsky sa meria v Európskej únii. Keď sa niečo deje na širokom kontinente a Európska únia na to reaguje, e, tak protichodný názor nie je európsky. A teraz, keď máme dva európske, keď sme sklamali dva európske štáty, tak nikto nepočul, že by e, tí, ktorí to zablokovali, e, neboli skutočnými Európanmi. Na to, nad tým by sme sa mali zamyslieť. Ďakujem pekne, pani Giori. A teraz na jednu minútu pani Fricon. talman, Ďakujem, pani predsedajúca. Minulý týždeň schválila Európska rada e, revidovanú dohodu o vystúpení Eh, bez politického vyjadrenia. A zo strany EÚ teraz sa naozaj urobilo všetko preto, aby eh, sa vďaka dohode eh, vyhlo chaotickému Brexitu. Chcela by som teda poďakovať šéf reko, negociátorovi EÚ, Michelovi Barnierovi za skutočne dobrú prácu. Vypočuli sa pri, tom, pri týchto rokovaniach všetky požiadavky Európskeho parlamentu aj britskej strany. To, že mm, Veľká Británia odchádza z EÚ je možno sklamaním a je to smutné, ale treba samozrejme rešpektovať e, vôľu e, e, britského ľudu. A dnes by som ale chcela poukázať na tých Britov, ktorí bojujú za nové všeldové hlasovanie, pretože Teraz eh, má Veľká Británia na sebe veľkú zodpovednosť. Boris eh, Johnson tiež má na sebe veľkú zodpovednosť a britský parlament musí nájsť eh, cestu vpred. Ďakujem pekne. Thank you. One minute. Ďakujem. Pani Porič na jednu minútu. I want to thank our... Chcem poďakovať našim európskym priateľom za ich ne utichajúcu trpezlivosť, čo sa týka Brexitu, ale Nerobme si ilúzie, táto dohoda je týkajúca časovaná bomba. Ak to prejde britským a európskym parlamentom, tak o nejaký rok sa možno ocitneme v situácii, ktorá vlastne je ako Brexit bez dohody. Ehm, je tu obrovs, budú tu obrovské odklony, pokiaľ ide o právo pracujúcich, environmentálne štandardy, zdanenie a tak ďalej. Zničí sa E, tá situácia, kde majú e, vlastne rovnaké podmienky všetci podľa dohody EÚ, e, môže odísť od dohovaní, rokovaní o voľnom obchode, ak bude príliš veľa odchyliek. No a nerealistické očakávať, že by sa takéto rokovania dokázali završiť v priebehu jedného roka. Čiže britský premiér E, pravdepodobne v parlamentných voľbách príde o svoju právomoc a nebude teda musieť zobrať zodpovednosť za tieto rozhodnutia. A sú tu orozené práva a slobody mladých ľudí, Európanov, ale aj Britov žijúcich či už v Spojenom alebo inde e, pán e, predseda Tusk potvrdil prijatie žiadosti o predlženie. To predlženie musí byť poskytnuté a potrebujeme opäť hlasovanie ľudí. One minute now. Teraz na jednu minútu pani Philips. Ďakujem pekne. V sobotu som pochodovala s miliónom ďalších ľudí v Londýne a žiadali sme um, referendum. Pochodovala som preto, že opustenie EÚ eh, e touto hroznou dohodou, ktorú uzavrela britská vláda, oslovuje práva pracujúcich, uh, potlača to environmentálne pravidlá a bude to e, opäť zhoršenie e, situácie pre ľudí, ktorých vláda už 10 ročia zanedbáva. Toto ohrozuje naozaj cel, kaž, všetky časti Spojeného kráľstva, ale rôzne sa nás to dotkne. Prvé budú trpieť ženy, potom e, e, ľudia, ktorí nie sú bielej pleti. A e, buď tí, čo majú málo, budú mať ešte menej. Čiže preto potrebujeme referendum, aby ľudia si naozaj mohli nakoniec vybrať medzi týmto konkrétnym, touto konkrétnou dohodou a zotrvaním v Únii. Demokracia nezomrela 23. júna 2016 a mm, v krajine nie je väčšina pre takúto nebezpečnú dohodu. A preto všetky oči v členom e, kráľovstve sa upierajú teraz na Westminster. A tu chcem niečo jasne povedať v Štrasburgu. Ja sa nevstám e, práv pracujúcich, životného prostredia, tých, ktorých sa táto nebezpečná dohoda najviac dotkne. Ja sa nevzdám e, boja za to, aby Británia zotrvala v EÚ. Ďakujem. Have... Myslím, že tu máme dve modré karty. Nebudú štyri celkom isto, možno dve e, povolíme. Ak akceptujete, pani Philips? Nemusíte, ale je to na vás. Akceptujete modré karty? Áno. Mr. Habib. Yeah. Pán Habib, Ďakujem pekne. Pani Philips opisuje e, zníženie štandardov v dôsledku toho, že Spojené kráľstvo odíde z EÚ nemá žiadnu sebavoru alebo dôveru a pochopenie veľkých britských hodnôt, ktoré sme my šírili na celej e, Zemi na zlepšenie osudu ľudstva a kontinentu, kde sa teraz nachádzame. Nech sa páči, vypočujeme si odpoveď. Pani predsedajúca, ja vôbec nechápem, prečo tí ľudia sa tak obávajú demokracie a toho, že by opäť ľudia mohli hlasovať o niečom konkrétnom, čo sa nebude týkať iba ich budúcnosti, ale celého kontinentu. Ďakujem. I might actually run a clapometer on the next question. No a ďalšia otázka bude pán Forman. A dve pripustíme, nie štyri. have to ask the lady Musíte... Dobre, ospravedlňujem sa, pán Formen, ale nemôžeme, po... nemôžeme si vašu otázku vypočuť, ale ste to už akceptovali. Áno, ale ja som sa e, zabudla opýtať rečničky, či zodpovie, a ona povedala nie. Takže prejdeme ďalej a ďalší rečník na zozname je pán Campenozzi. Ďakujem pekne, pán, pre, pani predsedníčka. Niekto povedal, že táto diskusia, ktorú sme tu už mali, už sa stále opakuje, pretože už dva roky sa venujeme tomu, aby Brexit vôbec bol zrealizovaný. Nie je to vôbec jednoduchá vec, čo sa stalo vo Veľkej Británii, ale hlavne aj to, čo sa odohráva tu v Bruseli. Ja som si myslela, že si naozaj robíme srandu, že Briti naozaj chcú odtiaľto odísť, avšak skutočnosť je takáto. A nakoniec sme dospeli k dohode. Mali by sme byť spokojní. Vidíme, eh, čo toto prinesie. Avšak Európska únia eh, teraz vysiela signál voči celému svetu. Nie je protagonistkou, ale mm, ako keby využívala medzinárodnú krízu pre svoje vlastné záujmy, napríklad pokiaľ ide o otázku prvku eh, stabilizácie eh, Európy, aj katalánska otázka a tak ďalej. Toto sú len niektoré príklady, ako, bre, ako aj Brexit eh, a dúfam, že nebudú, niečo, nebudú nejaké takéto podobné situácie následovať aj v nasledujúcich rokoch. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pán Lundgren. Ďakujem pekne. Situácia v Turecku je absolútne neakceptovateľná krajina je stále autoritárskejšia, nedemokratickejšia a Európa musí e, ukončiť e, akúkoľvek podporu ekonomickej e, podpory. A pokiaľ ide o rozhovory týkajúce sa nejakého mm, potenciálneho budúceho členstva, by sa mali absolútne ukončiť. Signál musí byť jasný, že Turecko sa samé diskvalifikovalo z budúcej spolupráce. Pokiaľ sa týka budžet, eh, rozpočtu, eh, samozrejme, keď eh, odchádza Spojené kráľstvo, rozpočet sa zníži, ale napríklad moja krajina Švédsko by malo platiť ďalších 50 miliard švédskych korún do EÚ. Vždy sme boli jeden z najväčších čistých prispievateľov a teraz už naozaj sa tačí. Naopak, mali by sme začať diskutovať o tom, ako si získať e, ako sa dostať späť k tomu, e, čom mala Európska únia byť. Spolupráca na zachovanie mieru a na podporu hospodárstva namiesto budovania impéria. Ďakujem. For one minute, Mr. Carthy. Na jednu minútu, pán Carthy. Ďakujem. Hranica v Írsku je už teraz príliš tvrdá. Je, uh, Marie, uh, hospodársky, sociálny e, rozvoj v našej krajine a príliš veľa ľudí zaplatilo za to príliš veľkú cenu. Dohoda z Veľkého piatku a naše spoločné členstvo v EÚ spolu prispeli k tomu, že sme dokázali napraviť škody rozdelenia za posledné 10 ročia. Preto je Brexit taký nebezpečný vývoj. Ohrozuje to náš mierový proces a írskú ekonomiku, celú írskú ekonomiku. Aj dohoda, ktorá bola vyrokovaná minulý týždeň, vytvorí nové problémy súvisiace s hranicou v Írsku. Podporujeme to, lebo je to lepšie než alternatíva, ale dohoda nemôže byť ďalej zmierňovaná, nemôže to byť žiadne veto, žiadna príležitosť, že by jedna strana zobrala si za rukojemníka farmy, komunity alebo firmy v Írsku. E, takéto veto, že by malo byť nejakým súhlasom, to je absolútne absurdné a to je nesprávna interpretácia dohody Veľkého piatku naša krajina je ohrozená eh, rizikom Brexitu a môžeme sa s tým vysporiadať jedine s jednotením eh, Írska a dúfam, že tento parlament je pripravený a ochotný byť súčasťou tých ústavných rozhovorov, ktoré máme pred sebou. Ďakujem. Minute, Nicolau Pán Nikolau Alavanos na jednu minútu. Είναι επικίνδυνες για τους λαούς οι αποφάσεις του Συμβουλίου pokiaľ ide o rozhodnutie Rady pre občanov, to, to vyzerá strašidelne. My sa chceme postaviť proti tomu, čo sa deje na Balkáne, na Sýrii. Turecko bolo uznané e, za partnera alebo spojenca NATO a následne obsadila Sýriu. Napriek všetkému e, si Teraz e, sa rokuje o sankciách za e, tie vnútorné vrty do, e, v, Nacipre. takže naozaj treba posunieť našu situáciu na západnom Balkáne, avšak to nebezpečenstvo, ktoré tu planie treba zohľadniť. Potom e, nová e, vláda Syrizy môže u nás v Grecku predstavovať nebezpečenstvo pre e, nás a pritom my, my sme mali začať bojovať proti kapitalizmu a imperializmu. Ďakujem pekne za posledných 5 rokov. Máme za sebou minimálne 15 vážnych kríz. Utečenecká kríza, grecká kríza, Grexit, rúska invázia, Ukrajina fake news, klimatická kríza, kongres v Paríži, teroristické útoky, takisto je nárast populizmu, potom kríza v jednotlivých krajinách, pokiaľ ide o súdnictvo, takisto aj nelegitimnosť niektorých inštitúcií, pokiaľ ide o špicen kandidátov, demografická kríza, obchodná vojna medzi USA a Čínou, Brexit. Brexit je teda najhoršie z rozhodnutí e, populizmu, pretože nikto viac nestretne ako ten, kto nevie, ktorým smerom sa vyberá. Po potom takisto aj španielská otázka. No, Pána Eh, snaha o puč a toto všetko. To bolo naozaj veľmi ťažkých 5 rokov, Jean-Claude, avšak my 27 sme silnejší, pretože sme zomkli svoje síly. Európska únia bola najlepším politickým výmyslom v dejinách ľudskosti. Ďakujem, Jean-Claude, ďakujem tvojej eh, komisie. Eh, vidím tu Miguela, Mišela, všetkých a myslím si, že za to ťažké obdobie ste ukázali naozaj reálne, ako dá spoločne môžete pracovať v prospech spoločného európskeho projektu ešte aj s láskou. Jean-Claude, ty si dosiahol to, že taký latino ako ja sa cíti viac Luxemburčanom ako Španielom. Ďakujem pekne, toto je Európa. Thank you. Ďakujem pekne, pán Corbett. Prosím, upokojte sa. Ste veľmi neústiví voči rečníkom. Takže, pán Corbett, nech sa páči. A prosím, vypočujte si rečníka. Áno, dobrá pripomienka. Britská vláda sa snaží presadiť dohodu v dolnej snemovni. Priebehu troch dní, tri čítania a mm, výbory 110 stranový návrh, ktorý predtým nebol zverejnený vopred, 600 stranová dohoda, ktorá sa zmenila, žiadne posúdenie vplyvu sa nezverejnilo nie je žiadna istota, že to bude fungovať, alebo že tá dohoda sa aspoň v tejto podobe schváli. Budú tam pozmaňovacie návrhy napriek tomu krátkemu obdobiu, budú tam návrhy Eh, ktoré sa budú snažiť o nejaký mekší Brexit, pretože nemilte sa, toto je tvrdý Brexit, ktorý Britániu eh, vyníma z EÚ, z colnej únie, z jednotného trhu. Bude to poškodzujúce pre britskú ekonomiku, poškodzujúce pre európsku ekonomiku. Je to zlá dohoda pre Britániu a zlá dohoda pre Európu ale budú tam predložené aj pozmievacie návrhy, ktoré povedia, že akáko, akýkoľvek výsledok, e, akákoľvek dohoda sa musí opäť predložiť na referendum. A to je správne, pretože Brexit e, sa ukazuje byť niečím úplne, úplne iným, než to, čo slubovali e, v kampani pred 3,5 rokom. Takže tí, ktorí hlasovali za odchod, majú právo povedať, nie, toto mi nepovedali, ja som nehlasoval za toto, ja sa chcem opäť vyjadriť. Taká je momentálne britská verejná mienka. Ako to e, bolo, e, ako sa ukázalo v sobotu v Londýne, ako aj prieskumy verejnej mienky ukazujú, britská verejnosť sa chce opäť vyjadriť a opätovne zvážiť toto e, katastrofické rozhodnutie pre našu krajinu. Ďakujem pekne. Uh, Pán Corbett, sú tu dve požiadavky o modrú kartu. Pri, dovolím len jednu, pretože tu máme 20 ľudí na e, zozname catch je voľnej rozpravy, takže a akceptujete otázku pána Dobného? Dúfam, že som správne vysvetlila meno. Pán Dobný. Chcem sa pána Korbeta opýtať, čo by povedal, 5 miliónom voličov eh, lejbristickej strany a 60 eh, okrskov, kde má lejbristická strana väčšinu, že hlasovali za opustenie a že ich eh, chce nútiť hlasovať znovu a že im chcete nerešpektovať ich rozhodnutie. Mali by si sa hambiť za svoju stranu odpoveď. Väčšina lejbristických voličov, aj tam, e, kde okrsky hlasovali e, za e, opustenie, vtedy hlasovala za zotrvanie a teraz je to ešte viac tak, pretože tí, ktorí za lejbristov hlasovali za opustenie, si uvedomili, že toto je pravicový neoliberálny projekt, ktorý vedie Storijovská strana. Poškodí to ich životy, ich hospodárstvo, ich pracovné miesta a nebude to mať žiadny prínos pre Britániu. Preto lejbristická strana správne zaujala stanovisko, že akýkoľvek výsledok Brexitu by sa mal opäť vrátiť e, k ľuďom, aby ľudia o tom rozhodli. Ďakujem. Mr. Kelleher, for... Pán Kelleher na jednu minútu chcem na úvod povedať, že akceptujem, že Spojené kráľstvo hlas, hlasovalo za opustenie únie, ale v tomto kontexte myslím si, že je dôležité povedať, že tí, ktorí podporovali e, odchod e, Brit, e, Spojeného kráľovstva, priznajú, že odchod bez dohody to bude mať veľký dopad na Írsky ostrov a mierový proces. Fakt je, že táto politická téma vôbec nebola predmetom diskusie počas referenda a teraz sa zostalo kľúčovou témou v kontexte dohody o vystúpení a v kontexte diskusí medzi EÚ EÚ a Spojeným kráľovstvom. Ale veľmi jasne povedzme jednu vec. Nie je to Európska únia, ktorá e, zdržiava odchod Británie z únie, je to britský parlament. A oni tu majú svoj proces a výsledok tohto procesu sa musí približovať k tej dohode o vystúpení, ktorá bola dohodnutá, aby tam nedošlo k nejakému zhoršovaniu dosahu na Írsky ostrov, ktorý má táto dohoda chrániť. E, takže musíme zabezpečiť, aby tu bolo riadne demokratické preskovanie v dolnej snemovni aj tu v Európskom parlamente. A napokon chcem povedať, že Nemôžu sa e, znižovať práva európskych občanov. E, v Severnom Írsku ľudia, ktorí e, si zo Severného Írska urobili domov, ktorí sú z EÚ, nemôžeme predsa dopustiť deportácie európskych občanov z Írskeho ostrova. Pani Reintke na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Kolegovia, teraz sa hovorí rozprávka v Spojenom kráľovstve a úplne povediac, niektoré vyjadrenia ľudí v tejto sále tomu nepomohli a e, tá e, rozprávka je, že EÚ e, má na plné zuby a chce sa nás zbaviť a musíme jasne povedať, že tento parlament je stále tiež parlament britských občanov. EÚ nemá plné zuby Spojeného kráľovstva a EÚ nemá plné zuby britských ľudí a tiež nemá plné zuby rozumných a konstruktívnych vyjednávaní. Tento projekt je postavný na multilateralizme a preto e, máme radi e, vyjednávanie a riešenia, ale my máme plné zuby premiérov, ktorí dávajú sľuby, ktoré nemôžu splniť a máme e, plné zuby premiérov, ktorí využívajú takéto falošné prejavy e, aj v týchto časoch a ktorí nerozumejú, že v prípade, že neprejde táto dohoda cez dolnú snemovňu, budú to musieť e, dať späť britským ľuďom, aby o tom mohli nakoniec rozhodnúť. Mr. Madison for... Pán Madison, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Najprv um, blahoželám uh, za to, že um, budúci mesiac tu už nebudete a to je dobré, pretože nie je veľa dobrých vecí, kde sa zhodneme s pánom Junckerom, ale ako povedal pred 5 piatimi dňami e, teraz e, nie je argument e, ďalej to oneskorovať, takže Brexit sa musí vykonať kolegom z ľavej strany, ktorí hovoria o demokracii a o tom, že niekto sa bojí nového referenda. Chcem povedať, že som si dosť istý, že v Spojenom kráľovstve sú milióny voličov, ktorí nie sú spokojní s tým, že vy ste tu v Európskom parlamente. Čo s tým robiť? Robíme nové voľby do Európskeho parlamenta, pretože oni nie sú spokojní s výsledkami volieb. Samozrejme nie. A mm, musíte to byť 5 rokov a to isté platí aj o novom referende, možno o 10 rokov alebo o 20 rokov môžete zorganizovať nové referendum o vstupe do EÚ. No, som si istý, že e, to e, neprejde, pretože konzervatívci alebo e, Brexitová strana aj tak vyhrá budúce voľby v Spojenom kráľovstve, pretože sa im podarilo naplniť Brexit. Teraz jednu minútu, pán Henan. Ďakujem, pani podpredsednička. E, čo e, nám tu vadí, e, nie je neúprimnosť našich poslancov, ale tu dôveryhodnosť, ktorú rúcajú voči našej inteligencii, pretože oni stále klamú a skrývajú svoje ozajstné pohnutky Eh, keby eh, mohli eh, si pomyslieť, čo sa stane, keby to mohli predlžiť po budúcom týždni, tak si myslia, že ak zmenia ten návrh zákona s zámerom ho zastaviť, opäť im na to skočíme. Zdá sa, že veria vlastnej propagande o tom, že všetci voliči, ktorí hlasovali za vystúpenie, sú hlúpi a vždy sa preratali. Ide o to, že konzervatívna strana vo všetkých prieskumoch, v posledných 40 prieskumoch vedie dvojciferným číslom. E, takže alternatívy sú, že buď teraz príjme túto dohodu a budeme mm, dobrí e, susedia, miesto toho, aby sme e, boli zlí najomníci, alebo to mm, predlžíme do ďalších volieb a bude to za horších podmienok. To sú jediné alternatívy, ktoré máme. Pán Henon, pán Smith, chce vám položiť otázku, akceptujete? Pán Smith má slovo. Ďakujeme, som vďačný pánovi Hananovi eh, za to eh, a eh, tiež súhlasím s kritikou neúprimných politikov. No, chcem sa pýtať, či sa chce ospravedlniť za jeho často opakovaný citát, že nikto nechce vystúpiť zo spoločného trhu a tiež jeho následné pripojenky, že občania ju to nechcú. Chce sa ospravedlniť za tieto svoje výroky?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 Jednoducho to tak nie, že som to opakovane povedal počas eh, volebnej kampane. Ehm, vy ste eh, citovali citát sa v eh, rozhovoru v 2015 pred kampaňou, kde som jasne povedal, že dúfam, že najlepší výsledok pre nás by bol výsledok švajčiarského druhu a toto som opakoval počas celej kampane a nezmenil som svoje stanovisko. Som sa to či vy, ktorí ste postavili celú kariéru na tom, že ste vyžadovali referendum o nezávislosti pre jednu časť Spojeného kráľovstva, môžete prehodnúť prehodnotiť uh, e, e, pokrytectvo a e, odmietnú to, ak Spojené kráľovstvo ako celé bude hlasovať o nezávislosti. Viem, že tu ďalší žiadajú o vystúpenie podľa modlej, modrej karty a to môžem i jednému um, a um, je tu ďalší tlak na rozpravu každý aj. Pán Faraž má jednu minútu. Po troch rokoch vyjednávaní Mr. Barnier dospel k tomu, aby Boris Johnson um, podpísal uh, novú dohodu, ktorá zaručí ďalšie tri uh, roky agonizujúcich vyjednávaní a um, potopí Spojené kráľovstvo na štatút kolónie Európskej únie. Prečo to Boris robí? Robí to preto, že nechce predlženie. Uh, robí to preto, že uh, vie, že predlženie lehoty poškodí konzervatívnu stranu vo volebných prieskumoch a preto nás uh, chce uh, hodiť do tejto novej dohody, než sa zabudíme. Je to ten istý príbeh príbeh vždy. E, je to o konzervatívnej strane a nie o krajine. A my potrebujeme e, vybudovať e, spojenectvo, ktorí sú za vystúpenie v celom spektre, aby sme bojovali a vyhrali nasledujúce voľby. A jediný spôsob, ako môžeme odísť z tohto miesta, je s jasným prelomovým Brexitom. Chcem povedať, že ako u pána Junkra, toto je môj posledný prejav za 20 rokov, ale mám do istej miery taký um, pocit, že mi je to ľúto, že uh, sa mi to páčilo, no uh, mám taký dojem, že predsa to budeme ešte opäť v novembri. I'm really sorry, but we missed... Uh ľutujem, e, e, unikol e, nám záver posledného prejavu pána Faraža, pretože ste tlieskali. No teraz dáme slovo pánovi Tajanimu na dve minúty. Pán predseda, drahý Donald, drahý Jean-Claude, ja súhlasím s vašim znepokojením, pokiaľ ide o výsledok rady, výsledok, pokiaľ ide o Západný Balkán, Turecko, Čína, Rusko, Eh, Saudská Arábia investujú energiu a zdroje do Západného Balkánu a my ideme desi po, pomimo a nevšímame si región, ktorý je naozaj zásadný pre stabilitu Európskej únie. Nevysielame pozitívne signály, ale negatívne signály. Toto bol obrovská, toto bola obrovská chyba. A naozaj je potreba si uvedomiť, aká politická relevantnosť za tým je. Ak nebudeme odvážne sa snažiť stavať k otázkam Stredného východu, keď nebudeme odvážne sa stavať voči Turecku, ktorý momentálne veselo vedie svoju invíziu severovýchodnej Sýrii, pretože e, tvrdia, že sú tam teroristi a že e, môžu si robiť, čo chcú. Avšak napadnúť Kurdov, toto bola naozaj vážna chyba. Treba sa postaviť na stradu Sýrie a naďalej my tieto chyby zbierame, pretože nás zaujímajú naše egoistické záujmy jednotlivých e, krajín a my nechceme byť protagonistami na medzinárodnej scéne. Pokiaľ ide o VTO, tu sa e, namiesto toho, aby sme napadli uh, oceľ pochádzajúcu z Číny, uh, ktorá uh, naozaj našej európskej oceli robí nekalú konkurenciu, nerobíme nič. Európa ako keby stále sa riadila národnými nostalgiami a zabúda uh, na to, aby odvážne sa postavila na medzinárodnej scéne. Uh, naozaj je potrebná veľká reforma ak sa Európska únia nevráti k politickým vážnym rozhodnutiam, tak naozaj v následujúcich desiatkách rokoch nás čaká veľké sklamanie. Na jednu minútu pani Marquez presidente quero começar por deixar aqui uma palavra ao senhor Juncker por ter respeitado durante todo o seu mandato. Pán Juncker, počas Možno, že jedného dňa pochopíme tento princíp. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, Závery rady neodrážajú práve očakávania 27 členských štátov, pokiaľ ide o otázky predložené zo strany fínskeho predsednica. Vieme, že veľká väčšina členských štátov nesúhlasí s predsedníctvom, pretože nezohľadnila tu vôbec ani postavenie parlamentu a jeho názory. Nie sú tu odporúčania zo strany Európskej komisie vôbec zakomponované, nie sú tu zakomponované ani politické kompromisy, ktoré boli schválené a prijaté zo strany pani von der Leyen. Tento viacročný finančný rámec, tento návrh hľadom tohto rámca spôsobil to, že treba si uvedomiť, že čo máme robiť v nasledujúcich rokoch. Avšak Európska rada vôbec ako keby neplnila svoje kompetencie, ako keby sama si niečo vyrokovala. Musíme eh, počkať do 1. januára 2021, ale vôbec nie sme pripravení na to, aby sme schválili tento rozpočet. Áno, sme pripravení na to, aby sme rokovali. A od novembra minulého roku aj na tom robíme. Pani Keller, jedna minúta. Messieurs les présidents, euh, hní predsedovia, páni komisári, tá, drahý pán Donald Tusk, podarilo sa vám dospieť k dohode s predsedom komisie, Žanom Klodom Junckerom ktorého tu vítam. Dodržiavame, e, dodržajme európske pravidla, dodržujme aj zvrchovanú voľbu e, britského ľudu a pokiaľ ide o postoj Nigel Farage 20 rokov boja proti Európe, 20 rokov, počas ktorých ho živila Európa, čo je najdôležitejšie teraz, eh, budúce vzťahy eh, s Britániou. A chcem teraz vyzvihnúť prácu Michela Barnieho za jeho nasadenie za to, aby sa dosiahla kohézia 27 členských štátov a ďalších kolegov, ktorí za ním stoja, aby sa udržala spoločná vízia, vízia eh, v rámci plánu budúcnosti spoločnej Európy. Je potrebné, možno budeme potrebovať e, nový projekt a dúfam, že bude to akceptované len vtedy, ak tu bude e, to riadne zdôvodnené. Chcem však v každom prípade vyzdvihnúť vašu činnosť, aby ste zabezpečili európsky projekt a jeho budúcnosť. Ďakujem. Thank you. One minute, Madam Scott Cato. Ďakujem jednu minútu, pani Scott Cato. Ďakujem, pani predsednička. Hoci Johnson sa e, snaží e, hodiť e, Westminsterský parlament, e, aby opečiatkovala dohodu o Brexite, my musíme urobiť našu prácu riadne. E, musíme podrobiť e, túto dohodu e, podrobnému preskúmaniu a e, keďže e, toto je založené na podrobných e, normách a celistvosti e, spoločného trhu, musíme dodržať tie tieto normy. Vítame návrhy pána Barnera o e, rovnakých podmienkach e, a e, zabraniť Spojenému kráľovstvu, aby podkopávalo tieto normy na spoločnom trhu. Ale v tejto dohode Johnson posunul tieto obmedzenia z dohody o odstúpení k, do politickej deklarácie, ktorá nebude právne záväzná. Toto je jasný signál, že Spojené kráľovstvo chce byť Singapurom za vlastných podmienok. A E, toto e, bude nepriaznivé pre spoločný trh a e, musíme sa držať toho, že nebude schválená táto dohoda pred ratifikáciou v parlamente Spojeného kráľovstva. Musíme to zaručiť pre súčasnosť aj budúcnosť európskych občanov. Na jednu minútu pán Panza. Sí, buongiorno, presidente. Le conclusioni Dobrý deň, pani predsednička. Závery komisie k klimatickým zmenám sú nedostatočné. Opäť sa používajú ideologické závery, ktoré nič neriešia. Pozrite sa na sever Piemonte. Tam dochádza k zatváraniu eh, ciest, sú tam mŕtvi ľudia kvôli klimatickým zmenám je treba nie zvyšovať e, dane, ale umožniť miestnym zástupcom správať e, svoje územia bez toho, aby boli zatvorení do e, väzenia. Nakoniec treba sa venovať Fondu Solidarity, ako to navrhal Rada komisii. Toto je fond, ktorý má e, vzniknúť pre e, nejakú kompenzáciu škôd, ktoré prinesie Brexit. Ja si myslím, že tento fond Solidarity by mal hlavne e, slúžiť pre náhradu škôd prírodných katastrof. Na to bol vytvorený a tak by mal aj ostať. Gospodine Juncker, gospodine Tusk. Ďakujem, pán Juncker, pán Tusk. Vy tu raníte slzy, pretože Británia chce vystúpiť a ste prekvapení, že sú problémy, čo sa týka vyjednávania o vstupe so Severným Macedónskom Albánskom. Poviem vám, že prečo Chorváti e, sú sklamní z EÚ. E, náš premiér nám e, slúbil, že keď vstúpime do EÚ, tak už nebudeme mať problémy s korupciou a so súdnictvom, ale to sa nestalo a ľudia sú sklamení. Chorvátsko je jedno z najskorumpovanejších štátov v e, Európe a toto e, dokladajú aj správy, ktoré sú vydávané a vy ste e, dôverovali e, takémuto skorumpovanému štátu. Za 10 tisíc eur môžete si kúpiť e, súdne rozhodnutie v Chorvátsku e, alebo rozhodnutie štátnej inštitúcie. Štátne inštitúcie fungujú v Chorvátsku tak, že niekoho sa spýtajú, či je zlodej. Odpovede, že ja nie som zlodej a potom vidia rozhodnutie, že trestný nebol schápaný a takto e, to prebieha 10 ročia. Ľudia očakávali, že by ste zavedli vyššie štandardy v Chorvátsku, ale e, stal sa opak. Vy ste prijali, e, akceptovali rozhodnutie chorvátskeho súdnictva v prípade Dobroka Švica a miesto to, aby ste zabezpečili vyššie štandardy v Chorvátsku, nastal opak. Vy akceptujete otázku od pána Šokola? Pán e, Sinčič, e, pýtam som vás, e, je tu od pána Sokola požiadavka na modrú kartu, akceptujete ju? Dobre, otázku, nech sa páči. Hvala lepa. Gospodine Sinčič, ovo nie... Ďakujem pekne, pán Sinčič. Toto nie je prvýkrát, čo klamete, podvádzate. A preto sa chcem opýtať, prečo? to robíte. Prečo ste urobili všetko preto, aby Dobrovka Šujica nebola menovaná? Hoci eh, právny výbor povedal, že všetko je v poriadku, teda vy ste spôsobili problém eh, vlastnému štátu. Prosím, eh, nekonajte takto a vysvetlite, prečo sa snažíte poškodiť Chorvátsko. Sokol, ja sa da vy dobro Pán Sokol, dúfam, že Poznáte trestný zákonník Chorvátsku, ktorý hovorí o uplacaní poslancov. Hovoril som dlho o tom e, na verejnosti aj o majetku pani Šujca a e, tiež vidíme, že Európska únia verí chorvátským inštitúciám, takže niekto verí najskorumpovanejším inštitúciám e, bez uh, previerky. E, e, pán Sokol bol e, sudca, teda iný pán bol sudca v 20 rokov a myslíte si, že bol náhodou zvolený? Nie, to preto, že ľudia verili. Vás strana, aby riadili tento proces tu u nás v parlamente. My musíme byť v Európe pripravení na to, aby sme dali viac času na predlženie alebo teda na to, aby sa britský parlament rozhodol, či bude ďalšie referendum, alebo ako budú pokračovať. Je to dôležité pre súdržnosť v Európe. E, to, čo bude usmeňovať tento proces, najnebezpečnejšie pre Britániu aj Európu by bolo vystúpenie bez dohody. Pre mňa by bolo najlepšie, keby e, Británia ostala v Európskej únii, ale ak krajina výstupy, musíme si zachovať dobré vzťahy pretože takto pracujeme v Európe. Ďakujem, pán Benifej, na jednu minútu. Volta le deludenti conclusioni del Všetky tieto závery rady ukazuje, že potrebujeme naozaj urobiť všetko preto, aby sme mali také nástroje v Európskej únii, ktorým by sme mohli viesť transformáciu v svete. Avšak ak lídry nie sú schopní urobiť v, v rámci viacročného finančného rámca ďalšie kroky, tak neviem, ako to potom urobíme, pretože je tu nedohoda vo všetkom, či už ide o vlastné zdroje alebo ďalšie no, oblasti Eh, financovanie európskych projektov je teda ohrozené, hlavne eh, takisto aj dopad na eh, občanov. Pokiaľ ide o Sýriu, my sme zase iba pozorovateľkou ako Európska únia. Necháme Kurdov na pospas. Európska únia potrebuje naozaj oveľa väčšie úzilie, úsilie vyvinúť Hm, zasiahnuť tureckú vládu tak ekonomickými, ako aj politickými sankciami. Naozaj potrebujeme oveľa viacej o tom diskutovať na Európskej rade. Európsky parlament jediný je schopný zasiahnuť teraz do tej inercie alebo tej nečinnosti, v ktorej pozostáva Európska únia už dlho. Ďakujem. A teraz uzavrieme eh, debatu podľa eh, modrých kariet, pretože 20 eh, kolegov chce vystúpiť na základe Catch the rozpravy, takže e, obe zoznamy uzatváram, aby e, mohli vystúpiť ostatní. Teraz pani Charanzová má slovo. Chair. Ďakujem, pani predsednička. Zatiaľ, čo Brexit je témou dňa, chcem e, vyjadriť svoje poľutovanie k záverom Rady o rozšírení. Severné Macedónsko a Albánsko urobilo všetko, čo sme od nich žiadali a urobili dôležité zmeny pri ozajstných e, politických úsiliach a stalo ich to veľa politických nákladov, ale aké posolstvo im e, vysielame. E, pre tých, ktorí sú proti vyjednávaniam, musia v tom mať jasné, aké ďalšie kroky sú potrebné. A musia tiež pomôcť Severnému Macedónsku a Albánsku, aby uzavreli toto, tieto rozhodnutia prostredníctvom finančných a politických opatrení. Nemôžeme Eh, nechať eh, tieto štáty bez eh, jasnej cesty vpred. Severné Macedónsko a Albánsko sú európske štáty a preto je to naša povinnosť voči ním aj voči nám, aby sme začali proces rozširovania. Ďakujem. Jednu minútu pán Bardela. Pani predsednička, pri každej medzinárodnej kríze musíme konštatovať, že Európska únia eh, je eh, odsudená na nečinnosť. Zatiaľ čo v Sýrii, turecké eh, útoky e, pokračujú, Erdogan si robí, čo chce, nevieme vôbec nič urobiť, len odsudíme to. E, pokiaľ ide o vyvážanie zbraní do Turecka, to je jediné, čo sme schopní. Využíme článok 29 zmluvy o EÚ, aby sme nastolili embargo na všetok predaj vojenského materiálu do Turecka, e, colné bariéry na turecký tovar do Európskej únie a Erdogana takto dostaneme k múru. Včera, pokiaľ išlo o ekonomické sankcie z, z vašej strany, tam ste neboli takí obozretní. Je potrebné si uvedomiť, že toto otománska ríša nie je e, to, čo by tu malo zastať. Avšak my sme ako keby chorí, pretože tu máme miliardy eur, ktoré posielame tej krajine, ktorá akože nám pomáha s migračnými e, tokmi a teraz je naozaj najvyšší čas, aby sme naozaj urobili to, no a zastali to miesto, ktoré si zaslúžime. Pani Darc, jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, ďalšia Európska rada, e, ďalšia dohoda a ešte e, väčšia kapitulácia Borisa Johnsona. Premiér, ktorý 2. oktobra povedal, že Spojené kráľovstvo má opustiť EÚ celé, podpísal e, dohodu, e, kde v Severnom Írsku e, by sa uplatňoval colný kódex EÚ a podniky z Severného Írska by platili dane EÚ a potom sekretár, tajomník pre Brexit potvrdil, že tovar, eh, ktorý eh, bude eh, sa dovážať z Spojeného kráľovstva z Severného Iriska do Spojeného kráľovstva, bude predmetom colného konania. Toto je obrovská prekážka voči hospodárstvu Severného Írska, oddelenie Severného Írska v clách a predpisoch od vlastného vnútorného trhu keď e, to e, bolo e, všetko povedané a urobené v mene nezávislej obchodnej politiky, povedal už renomovaný ekonom, že Severné Irsko sa stalo len divákom v dohodách o obchode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Povedal, že žiadny britský premiér by nikdy to nemohol schváliť. Teraz jednu minútu pán Niedermayer. Thank you very much, madam. Ďakujem. Prosím, dovolte mi nehovoriť o Brexite, chcem hovoriť o Európskej rade. Na začiatku mi dovolte poďakovať pánovi Tuskovi a Junkerovi za odhodlanie a úsilie, ktoré ukázali e, na predchádzajúcich radách aj v rokoch predtým, ale e, ukazuje to aj, že odhodlanie a úsilie nie je dostatočné a preto mám e, jednu nalievú otázku, že či rada je miestom spolupráce, vzájomného rešpektu a zodpovednosti, kde sa nachádzajú dobré riešenia pre budúcnosť, alebo či je to miestom politiky politických hier, nezhod a niekedy dokonca nesúladných rozhodnutí. Zdá sa mi, že posledná rada, na poslednej rade e, tá druhá e, alternatíva prevažuje na to prvou. Dúfam, že to bola výnimka, pretože v opačnom prípade e, si zarábame na problémy. Pán Šíder na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička Brexit e, sa e, stále viac stáva nekončiacim príbehom. Je to už tretí britský premiér, ktorý sa zaoberá touto témou a je to stále horšie. E, zlyhanie v Brexite je výsledok rozštiepenej konzervatívnej strany a tiež politického egoizmu britského premiéra Johnsona a egoistickej hry na chrbtoch ľudí a občanov v Spojenom kráľovstve Eh, keď eh, treba eh, Brexit, tak treba aj rozumnú dohodu, ale jednu vec musím jasne povedať, že Brexit znamená menej sociálnych práv a menej ochrany spotrebiteľa, menej um, peňazí do zdravotníctva v Spojenom kráľovstve a preto je to zlý nápad. No, mm, nemôžeme um, zabraniť e, tomu, aby e, britská vláda urobila chybu, ale my e, sami nesmieme urobiť chybu a preto si myslím, že v Európskom parlamente môže rozhodnúť o tej dohode až potom, keď britský parlament v oboch komorách prijal toto rozhodnutie a až potom budeme my na rade. Thank you. One minute, uh, Mr. Kuchuk. Ďakujem jednu minútu, pán Kučuk. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni posledná Európska rada bola veľmi dôležitá. Bolo vynaložené úsilie, aby sa prekonala humanitná kríza v Severnej Sýrii a tiež e, boli úsilie, aby sme uzavreli dohodu o viacročnom finančnom rámci. A Brexit je dôležitá téma a Spojené kráľovstvo čo skoro vystúpi z EÚ a Boris Johnson chce, aby Spojené kráľovstvo vystúpilo 28. oktobra, no nemáme ozajstný cieľ. Mali by sme podporiť e, odklad e, Brexitu, pretože e, podporíme to, čo všetci ľudia v Spojenom kráľovstve chceli posledný víkend ľutujem historickú chybu, čo sa týka Severného Macedónska a Albánska. Akýkoľvek odklad procesu vyjednávaní je chybou a musíme ponúknuť stabilitu regiónu a nemali by sme im ponúknuť e, Macedónsko a Albánsko. Pani Gansia. We will move. I can't see um, the colleague I've just called. Nevidím túto kolegyňu, teraz na jednu minútu pán Kristofor, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel vyzdvihnúť veľmi dôležité rozhodnutie Európskej rady, ktoré prijalo rozhodnutie proti expresívnej a agresívnej eh, činnosti Turecka, ktoré porušuje práva Chcem poďakovať eh, pánovi predsedovi Donaldovi Taskovi za jeho prítomnosť počas eh, uplynulých 5 eh, rokov, takisto pánovi predsedovi Žanovi Klodovi Junkerovi za jeho prácu, vďaka čomu sa zvýšila váha ako aj dôveryhodnosť Európskej únie. Turecko obsadilo Sýriu. Tak ako aj Cyprus pred 45 rokmi. Toto je katastrofálne rozhodnutie. My musíme naozaj eh, pozerať eh, a veľmi mať veľký, eh, dávať veľký pozor na túto expanzívnu politiku Turecka, aby, nebude, aby nebolo príliš neskoro. A preto by som podporil rozhodnutie Manfreda Webera, ktorý jasne povedal, že Turecko nemôže naďalej zneužívať tak colnú úniu, ako aj spoločný trh EÚ a pritom ignorovať naše hodnoty, keď obsadzuje susedné krajiny. Musíme prijať rozhodnutie Manfreda Webera, aby boli prijaté hospodárske dopady na Turecko, aby pochopilo, že Európska únia je úniou princípov a hodnot. Jedine takýmto spôsobom Európska únia ukazuje, že je naozaj hnacou silou, ktorá musí byť rešpektovaná zo strany všetkých. So, next speaker. Ďakujem pán Kristoforu. Ďalší rečník je pán Picula na jednu minútu. Týdny sasanok vieča doista nie bio business as usual. Ďakujem. Zasadnutie rady minulý týždeň nemožno popísať ako zvyčajné. E, viacero dôležitých tém bolo zatenených diskusiami o Brexite a toto podporil aj e, ten fakt, e, že zavry o Sýrii neboli naplnené obsahom a e, tiež e, len stručne sa e, riešil viacročný finančný rámec. Ľutujem, že tá zložitosť dohody o Brexite neumožnila otvoriť vyjednávania o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom a to podkopáva našu dôryhodnosť a schopnosť konať ako globálny hráč v stále zložitejších časoch. Máme pred sebou geopolitické výzvy, no musíme zvýšiť náš vplyv aj v susedstve. E, naše odhodlanie zabrániť e, neriedenému Brexitu a zabezpečiť ochranu práv našich občanov e, je dôležité ale mm, politika rozširovania a podpora vládám, ktoré sú odhodlané plniť reformy, závisí na nás. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem povedať, že Nedokážeme si predstaviť e, európsku politiku v posledných desaťročiach bez predsedu Junckera. A chcem vás pochváliť e, nie za vašu politickú činnosť, ale za to, že ste ozajstný Európan a ozajstný humanista. A e, venoval by som vám kodex Monskie, ktorý môže zhrnúť vaše myšlienky. Keby som poznal niečo užitočné pre e, moju vlast, čo by bolo škodlivé pre Európu, alebo niečo, čo by bolo užitočné pre Európu a škodlivé pre ľudstvo. Považoval by som to za zločin. Toto je e, veľké zhrnutie e, vašich myšlenok a činov. Tiež som sa chcel vyjadriť k Európskej rade. Dve pripomienky plne súhlasím so stanoviskami, ktoré boli prijaté vo veci Spojeného kráľovstva a Brexitu. Musíme byť otvorení voči ľuďom Spojeného kráľovstva, no musíme pevne obhajovať našu európsku víziu. Obhajoba Európy tiež znamená obhajoba um, obrana Spojeného kráľovstva. Ja som e, za divokého západu Európy, no keď sa obratím na Balkán, myslím, že to je hanebné. Mali by sme otvoriť um, proces vyjednávaní so Severným Macedónskom a Albánskom, oni nás potrebujú a aj západ uh, Európa potrebuje tiež nás vo svojom čase. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, predsedovia Jean-Claude, Donald. Chcem vám za túto minútu, ktorú mám k dispozícii, vám poďakovať za vašu prácu, za, to, za tú budúcnosť, ktorej ste pomohli, dámy a páni. Po Eh, Európskej rade a takisto aj po hlasovaní v britskom parlamente stále tu vládne chaos a bude tu vlast vládnuť pardon, zmetok. Eh, je možné, že tu budeme mať tvrdý Brexit. Avšak musíme si stanoviť eh, naše priority, potrebujeme ambiciózny viacročný finančný rámec, menej ako 1,3 HNP, tak ako to povedali niektorí šéfovia vlád počas samitu minulý týždeň. Potrebujeme naozaj eh, bojovať proti klimatickým zmenám a takisto aj digitálnu agendu. Potrebujeme finančné zdroje, aby sme mohli bojovať proti nezamestnanosti mladých, eh, dlhodobej nezamestnanosti a takisto aj za rodovú rovnosť. Potrebujeme také európske politiky, ktoré by boli tradičné ako SPP a takisto aj v iných oblastiach. Nemôžeme si dovoliť, aby tie naše vidiecké oblasti boli stále podkopávané, aby boli opúšťané a aby eh, tento únik polnospodárov z vidieku až ešte pokračoval. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem pekne. 31. oktober je o nejaký týždeň a Halloween oslavujeme v tomto čase roku, tekvice, duchovia, všetko strašidelné a niektorí ľudia možno sa nechali uniesť a chcú umrieť v priekope v duchu Halloweenu. Ja by som ale E, povedal, že pre väčšinu z nás to neplatí. Čiže podmienky dohody o vystúpení e, si vyžadujú svoj čas, e, aby sme to nastavili správne. Čakali sme 3 roky, ak máme počkať ešte 3 týždne, 3 mesiace, určite je lepšie dať si ten čas a do, urobiť to správne, než sa ponáhľať a urobiť to chybne. Uh, No a aktualizovaná dohoda o vystúpení je niečo, čo je lepšie než neusporiadaný odchod. A premiér Johnson a e, Leo Varadka, írsky premiér a Michel Barnier si zaslúžia e, skutočne uznanie za rýchlosť, ako to dosiahli. Ale ako som už povedal, musíme si na to vziať dosť času a urobiť to správne. A napokon chcem sa pri po ich Gonzálesovi, Ponsovi, pánovi e, Ranžovi a ďalším, ktorí ďakovali predsedovi Junckerovi. Máte za sebou fantastických 5 rokov, ukázali ste odvahu, dosiali ste úspech a Európa vám vždy bude vďačná. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne kolegyne a kolegovia. A teraz naozaj tá náročná časť pred nami 22 požiadaviek na voľnú rozpravu. Mám možnosť iba siedmim dať slovo. Najprv pán Kircos, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma znepokojuje, že tu máme takúto kakofóniu pani, medzi pani Merkelovou a pánom Macronom, medzi Nemeckom a Francúzskom. E, kedy sa postavili proti sebe, pokiaľ ide o financovanie EÚ až po rozširovanie e, krajín e, Západného Balkánu, takisto aj boj proti tureckému nebezpečenstvu a takisto aj vzťahy s Ruskom. Bol by som radšej, keby sme prekonali túto, túto kakofóniu, pretože sa domnievam, že potrebujeme dobré nemecko-francúzske partnerstvo, pretože to nám poskytne veľa možností. Chcem poďakovať pánovi predsedovi Junckerovi za to, čo urobil pre moju krajinu, pre Grécko. Všetci mu ďakujeme v Grécku, akýkoľvek eh, prívrženec akejkoľvek eh, politickej strany, to je my, ho všetci máme radi v Grécku, aj keď máme svoje nedostatky a svoje eh, slabé body je naozaj tá láska voči nemu bezpodmienečná. Chcem ju vyjadriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hoď. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Európska rada sa s nami všetkými hrá hru. Veľmi e, radi e, podporili e, Johnsonov harmonogram Brexitu, ale nepodporujú líniu EÚ, pokiaľ ide o otvorenie rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, aby sa stali súčasťou európskeho projektu. Premiér v Británii teda nestojí s <clears throat> tomu dovolia všetko, ale nestoja si za svojím slovom, pokiaľ ide o našich susedov. My sme Severnom Macedónsku a Albánsku dali sľub a nedodrženie tohto sľubu by mohlo byť historickou chybou. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, akú medzinárodnú zmluvu e, chceme unáhliť bez riadneho preskúmania. Rada sa snaží zhodiť tú tému opäť na Európsky parlament bez toho, aby bol dosť času na posúdenie, zváženie, predtým, než to ratifikuje alebo zamietne. Brexit sa nestratí nejakým zázrakom. Ak dohoda prejde, je to len koniec začiatku, než začiatok konca. Teraz začína tá ťažká časť. Mr. Ansip. Pán Ansip. Madame President. Pani predsedajúca, vážený Jean-Claude, kolegyňa, kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať Jean-Claudeovi za veľmi dobré eh, vedenie. Ale teraz k Brexitu. Po referende sme počuli silné vyhlásenia z Londýnu. Brexit znamená Brexit. Eh, von znamená von. Žiadna dohoda je lepšia než zlá dohoda. A za posledných 5 rokov ako podpredseda komisie zodpovedný za digitálny jednotný trh som mal dočinia s veľmi praktickými otázkami. E, dokázali